predložili dve, dva návrhy na vymenovanie do výborov a delegácií. Tieto predkladám, aby to dnes mohlo vstúpiť do platnosti. Pán Frunculika ako člen delegácie pre vzťahy s Korejským polostrovom a pán Mihaj Turkano ako člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov a ako člen delegácie pre vzťahy s Kanadou bol vymenovaný. Sú nejaké pripomienky? Nie je tomu tak, takže to je prijaté.